Hello, it's half past uh, three. Uh, there are some few... Dobrý deň, máme štvrt na štyri a máme tu naozaj iba zo pár poslancov, naozaj iba zo pár, konkrétne štyri kusy. I will change now to Portuguese. A teraz prejdem do portugalčiny, ak dovolíte. Um, Somos uh, neste momento poucos. Ako som už vravel, nie je nás veľa. Na dnešnej schôdzi. Ale ja si myslím, že už prešlo dostatok času, aby sme mohli začať s našim zasadnutím parlamentného výboru. Počujeme všetko, tlmočenie funguje, španielská kabina funguje. Často? Vamos dar então início, vamos dar então início. Dobre, ako som už hovoril, začneme túto schôdzu a budeme dúfať, že sa pridajú ešte aj ďalší poslanci. Uh, a ordem de trabalho está como está, portanto eu colocaria a consideração uh, a... Ideme na návrh programu. Súhlasíte s takýmto návrhom programu? Ak nikto nebude, nemá žiadne pripomienky, budeme ho považovať za schválený a môžeme ísť na schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala 24. mája. Rovnaká otázka, má niekto nejaké pripomienky k tejto zápisnici? Ak nie, tak ju budeme tiež považovať za schválenú. Oznámenia predsedu nie sú. Takže môžeme ísť rovno k štvrtému bodu, ktorý to je konkrétne. Je to správa, ako môže e, zlepšiť spoločná polnospodárska politika tvorbu pracovných miest vo vidieckých oblastiach. Spravodajkňou je pani Elizabeth Kostinger. A dnes máme prvú výmenu názorov e, k pozmenujúcim návrhom. Takže hneď dám slovo spravodajkyni aby nás uviedla do problematiky a aby nás informovala o pozmeňovacích návrhoch. Äh, Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Je to už druhá rozpráva. Prvá obsahová diskusia na témy mojej správy už prebehla. Teda je to stanovisko, ktoré sa do veľkej miery zaoberá aj otázkou spoločnej poľnohospodárskej politiky. Celkovo kolegyňa a kolegovia predložili 75 pozmeňovacích návrhov, ktoré bohužiaľ zasahujú do kompetencií mimo tohto stanoviska, čiže nie je to úplne z toho nášho pola. zaoberajú sa skôr rodovo špecifickými perspektívami a ideológiami a nie špeciálne tvorbou pracovných miest vo vedeckých oblastiach a otázkou, ako sa k tomu postaviť. Ale iste zasadneme všetci na tom, že tie témy vzdelávania, odbornej prípravy, tvorby sietí, výstavby infraštruktúr, aby ženy boli schopné zosúľadiť pracovný a osobný život. Toto je vec, ktorú žiadame. Ďalej e, štatistiky a údaje, ktoré sme tiež zapracovali do kompromisov. Čiže 10 kompromisov je výsledkom našej práce. A mrzí ma, že pozitívne návrhy na podporu žien a zlepšenie, respektíve zdôraznenie dôležitej úlohy žien v polnohospodárstve, že sme ich nemohli akceptovať. Oteňových spravodajcov napríklad, keď išlo o iné politické skupiny, uvediem napríklad mom entrepreneurs, teda matky podnikateľky, teda že aj ženy by mali byť podnikateľsky činné, pretože príjmajú v podnikoch často dôležité rozhodnutia, zároveň sú matky a vystávajú v tejto súvislosti mnohé otázky, teda to zosúladenie osobného pracovného života a tak ďalej auch noch einmal festhalten, fordern spezielle Programme. A potom špeciálne programy pre ženy, ktoré sa požadujú vo vedeckých oblastiach v rámci fondu pre regionálny, pre vedecký rozvoj, pardon. Toto je jeden z fondov, ktorý máme k dispozícii práve v rámci spoločnej pomospodárskej politiky a takéto možnosti už existujú. Čiže je tam viac pomocných návrhov, ktoré to požadujú, aby sa to tam explicitne uviedlo, ale takáto možnosť existuje vychádzajúc z nariadenia 1305 2013 EP a Európskej rady. Hovorím to preto, lebo už vtedy som bola spravodajkyňa pre tento fond a v rámci spoločnej pohľadskej politiky som zúčastňovala rokovaní a tieto možnosti podpory špecificky pre ženy na toto som kladla dôraz, takže viem, že takéto možnosti už existujú. Preto chcem povedať, že pokiaľ ide o mm, nejakú úprimnosť, áno, musím byť úprimný, takéto oblasti už existujú, čiže hľadajme, hľadajme možno vylepšujúci potenciál, ale mm, požadovať, aby nejaký fond existoval. Keď už existuje, tak hm, toto nedáva veľmi zmysel. A ešte zo pár bodov k oblasti gender mainstreamingu. Je takéto zameranie nepovažujem za veľmi účelné. Pomospaská politika a hlavne ceny na trhoch ktoré sú vystavené skutočnej kríze a nástroje na vytvorenie pracovných miest. E, toto nie sú e, zdroje týchto problémov, čiže nejaké, nejaký gender mainstreaming v tejto súvislosti mm, uvádzať. Myslím, že tie firmy bojujú o prežitie a tie ženy majú úplne iné starosti než gender mainstreaming. Takže by som sa na to nezameriavala. Ale mnohé body je potrebné vnímať veľmi pozitívne, napríklad e, vzdelávanie, odbornú prípravu, aby sa ženy mohli spájať v sieťach, aby mohli sa vzdelávať v podnikaní a tak ďalej. Toto je vec, ktorá si zaslúži našu širokú podporu. A toto stanovisko je súčasťou správy z výboru AGRI pretože ten je tu gestorský. A ja teda dúfam, že prispiejeme nejakými bodmi, aby aj výbor FAM mohol prispieť ku konkrétnej správe takejto dôležitej eh, téme eh, vidieckého rozvoja. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za vaše uvedenie a vysvetlenie. Veľmi ste nám objasnili váš prístup, aj, aj čo obsahuje váš dokument. Za SND tu nemáme tieňového, ale máme k dispozícii informáciu, že v mene tieňového sa prečíta vyhlásenie. Nech sa páči. Pani Jotová, ďakujem pani Köstinger za jej úsilie nájsť spoločne kompromisy. Zdôrazňuje to, že pre socialistov v súvislosti s touto správou s stanoviskom sú v popredí nasledujúce body. Ženy musia byť v spoločnej politike lepšie zohľadnené Zosledenie osobného a pracovného života pre ženy aj mužov je pre SAD veľmi e, dôležité a to platí aj pre vidiecky, vidiecké oblasti. Tam sú ženy často vystávané dvojakému zaťaženiu, e, rodinné povinnosti, to je predsa neplatená práca a zároveň teda práca v polnohospodárstve, takže potrebujeme infraštruktúru sociálnu aj digitálnu napríklad širokopásmový internet, verejné služby a dobré dopravné prepojenie. Ďalej nám ide o vysťahovávanie sa z vidieka, útek do miest. To sú ženy, ktoré sú vzdelané, nielen ženy, ale aj muži. Musia mať možnosť e, ostať, žiť na vidieku, potom tvoriť e, dobré prostredie, verejné služby, digitálne prepojenie, infraštruktúra a sociálne služby. Toto je pre, na to predpokladom. Pre socialistov je ďalej dôležité to, že gender mainstreaming ešte nebol plne implementovaný v rámci SPP a je potrebné ho vnímať ako integrálnu súčasť tejto politiky, preto socialisti požadujú zlepšenie. Neakceptujú aspekt tzv. mumpreneurs, lebo je to príliš obmedzujúce. Teda podpora iba pre ženy, pardon, pre matky, nie ženy vo všeobecnosti. Čo s tými, ktoré nie sú matky? Malo by sa týkať všetkých žien podľa princípu uh, zosúladenia pracovného a osobného života, čo sa týka rovnako žien aj mužov, teda oboch rodičov. Ďakujem. Obrigado. E, nós não temos... Ďakujem. Nie sú tu ani ďalší tieňoví Pani Šojdrova požiadala o slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Podporila by som stanovisko kolegyne Kastinger. SPP bez pochyby na vidieku a vo vidieckých oblastiach pomáha vytvoriť pracovné miesta a Stanovisko výboru FAM je realistické. V tejto podobe ho absolútne podporujem. Ak by prišla ešte s nejakými kompromisnými návrhmi, aj tie rada podporím. Čomu, čo by som ešte dodala? Tieto pracovné miesta, aby sa využívali cez fond spoločnej poľnohospodárskej politiky, tak tu musia byť zabezpečené služby ak majú tieto pracovné miesta využívať ženy, tak to súvisí s tvorbou služieb na vidieku a to je hlavne školské, zdravotnícke, sociálne infraštruktúra a tak ďalej. Ale toto nie je nič, čo by sme mohli priamo doplňať v rámci SPP. ja by som z tejto správy nerobila niečo iné, než má byť, pretože potom nám voliči v našich okrskoch nerozumia, prečo spájame niečo, čo súvisí s work-life balance, prečo to násilne dávame do správy o SPP. Som za to a prihováram sa za to, aby náš výbor podporil racionálny a realistický prístup a tým urobíme najlepšiu službu ženám, nám ktoré chceme podporiť práve vo vidieckých oblastiach. Ďakujem. Ďakujem. Pani Petir. Hvala vam lijepo. Prije svega čestitam kolegici eh, Kestinger na ovom izvješću koje... Ďakujem pekne, blahoželám spravodajkyni k tomuto stanovisku, ktoré je vyvážené a podľa môjho názoru obsahuje hlavné body, ktoré by obsahovať malo. Súhlasím s ňou v tom, že táto správa by nemala byť ideologicky zaťažená. Mali by sme sa snažiť hľadať konkrétne riešenia na vytváranie pracovných príležitostí vo vedeckých oblastiach, lebo to je to dôležité. Chceme, aby vo vedeckých oblastiach ľudia žili, aby odtiaľ neodchádzali. Preto je potrebná infraštruktúra, dopravná, sociálna, aby farmy produkovali potraviny, chránili životné prostredie a aj hodnoty, ktoré sú pre nás také dôležité. Preto pani Köstinger má pravdu, že v rámci SPP už existujú určité nástroje, určité opatrenia, a že je potrebné podporovať inovatívne koncepty, hlavne diverzifikáciu a služby. Tak, aby ženy, ktoré žijú v vedeckých oblastiach, ktoré tam pracujú, aby mohli svoj, e, plody svojej práce predávať, a mohli poskytnúť iné služby na farmách, ako napríklad vidiecký turizmus, aby mohli poskytovať napríklad aj sociálne služby, ako napríklad eh, um, domovy dôchodcov alebo škôlky. Ja si myslím, že naozaj existujúce opatrenia eh, sa dajú využívať hojnejšie, dajú sa posilniť a takto môžeme podporiť tvorbu pracovných miest v vedeckých oblastiach pre ženy. čiže eh, ochrana životného prostredia, ochrana um, hodnot vidieckých oblastí, teda zachovanie osídlenia a tak ďalej. Ja aj pani Köstinger pôsobíme v výbore um, pre polnohospodárstvo, teda podporujeme tento koncept. Myslíme si, že môže pomôcť ženám žijúcim vo vidieckých oblastiach aby mohli naozaj um, mohli žiť v slušných podmienkach, mali slušné životné podmienky. A poukazujeme aj na ďalšie relevantné otázky, napríklad, že po 28 európskych fariem vedú ženy, takže v tejto oblasti nie sú zastúpené dostatočne. Iba zo pár žien je vlastničkami pôdy na týchto farmách, čiže tuto ešte máme veľa práce. E, ďakujem. Pani Neuchl. Ďakujem pekne, ďakujem aj pani Köstinger za jej prístup. Je tam mnoho dôležitých vecí spísaných. Za seba chcem povedať, že pre mňa bolo, pani Köstinger, veľmi komplikované to, čo ste povedali áno, že nejaká rodovo špecifická perspektíva sa tam preháňa. Ja si myslím, že sme vo výbore, ktorý sa konkrétne zaoberá práve touto rodovo špecifickou perspektívou. Nie je to ďalší výbor pre polnohospodárstvo, ani pre práva žien, alebo, pardon, práva pracujúcich, alebo životné prostredie. Nie, my sme výbor pre práva žien a tu ide o ženy vo vedeckých oblastiach, také, ktoré priamo pracujú v polnohospodárstve, ale, a tu súhlasím s predrečničkou, že ide o ženy, ktoré pôsobia v iných oblastiach, nie v polnohospodárstve, hoci žijú vo vedeckých oblastiach, vykonávajú možno nejakú neplatenú prácu v domácnosti, v spoločnosti, spoločenstve, v komunite a tak ďalej. No a polnospodárstvo, to sa nachádza momentálne v kríze. Um, ceny mlieka. To isté, to isté každému niečo hovorí. Takže nejaké osobitné pre ženy zamerané opatrenia, tam mám iný názor ako vy. Aj pokiaľ ide o Grécko, aj tam mám iný názor krízy v určitých oblastiach, v určitých regiónoch. Tieto nemôžu viesť k nejakému obmedzovaniu práv žien. Nenápak, naopak. Krízy je potrebné využiť na presný opak, teda že konkrétne jasne poukážeme na to, že čím horšie ide nejaké nejakej firme, o to horšia je situácia aj pre ženy. My to všetci veľmi dobre poznáme. Veľký tlak v rodine a často spôsobuje napríklad násilie. A to platí aj pre e, ženy na vidieku, alebo keď neexistuje možnosť zamestnanca, tak e, tam ten tlak pre ženy je tiež oveľa vyšší. Takže poprosím o to, aby tieto body boli súčasťou stanoviska a teda dúfam sa tomu že to, že to stane na budúcej schôdzi, schôdzi Tiemi spravodajcov. Ďakujem. Ďakujem. Chcel by ešte niekto vystúpiť k tomuto stanovisku? Nech sa páči. Uh, vielen Dank. Um... Ďakujem pekne. K tým jednotlivým bodom, čo tu odzneli, no bohužiaľ poslankyňa za SAD nebola prítomná ani na prvej e, výmene názorov, ani teraz. Pani Jotová, nikdy sa mi nepodarilo s ňou osobne spojiť, takže bola možnosť tieto témy prebrať iba cez asistentku. Áno, e, zosúladenie osobného pracovného života, keď sa pozrie na kompromisy, tam to je. Ale je to taký rozpor, keď na jednej strane povieme, že ženy, ktoré pôsobia vo firme a sú matky, že sú vystavené viacnásobnom zaťaženiu, ale potom sa špeciálne vymenujú, pokiaľ ide o tie mompreneurs alebo mom entrepreneurs, veď k tomu som sa vyjadrovala v úvode, zdá sa mi, že tu si socialisti odporujú Keď sa pozrieme na firmy zo severu až na juh Európy, mnohé sa tam deje a ženy do veľkej miery prispievajú napríklad aj k zásobovaniu potravinami celoplošne. Stanovisko je len jedným zo stanovisk k správe Agri, ako zlepšiť tvorbu pracovných miest v polnohospodárstve v vedeckých oblastiach. To je téma, ktoré stanovisko vypracúvame. A ja som možno naivne vychádzala z toho, že tomuto sa máme, zaober- tomu, my sa máme zaoberať tvorbou pracovných miest a e, necelou tou kyticou e, problémov žien vo vedeckých oblastiach, ale samozrejme, že sa ženy aj na vidieku potešia, ak sa tam tie veci jednotlivo pomenujú, vymenujú a vo výbore Agri sa to snáď tiež nejako prejaví. Vlastníctvo pôdy. K tomu poviem toľko, že situácia v členských štátoch sa veľmi výrazne líši. Často to má historické dôvody, či e, ženy sú vlastníčkami pôdy alebo nie. Napríklad na východe EÚ je to inak ako na západe. To úzko súvisí e, s historickými súvislostiami. V niektorých členských štátoch je počet žien na, vidieci, na vedúcich pozíciách v polských podnikoch už nad 50-percentný. To možno súvisí aj so sociálno-právnou situáciou v jednotlivých členských štátoch. Čiže tu my nemáme možnosť veľmi vplývať, lebo toto spadá do kompetencie členských štátov, respektíve tiež to e, je podmienené historickým e, vývojom, e, štruktúrami v členských štátoch a tak ďalej. Takže je tam toho naozaj veľa. Pokiaľ ide o ostatné skupiny, tak tam spolupráca bola veľmi dobrá a konštruktívna. A bolo vidno ochotu pracovať na tej téme, teda tvorba pracovných miest. A myslím si, že zajtra, alebo hlasuje sa zajtra, aby teda dúfam, že tá, teda, mm, tá správa bude veľmi konštruktívna. Ďakujem pekne. Ďakujem. Spravodajkyni za vysvetlenie aj všetkým, ktorí vystúpili k tomuto bodu. Rovnako ako spolupracovníkom a sekretariátu Zazneli tu viaceré názory a určite budú zachytené vo finálnom texte stanoviska. A teraz môžeme ísť na ďalší bod programu číslo 5. potreba stratégie EÚ na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu. Spravodajkyňou je pani Constance Le Grip. Urobíme najprv vyhodnotenie spravodajkyne, ako je obvyklý postup a potom vystúpi pani Manuela Samek Lodoviciová, k tomuto dokumentu. Nech sa páči, pani Lgrip. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, jedno číslo 38 teda 38 eur na každých 100 eur. To je číslo, ktoré vyjadruje rozdiely v odmeňovaní v dôchodkoch medzi mužmi a ženami v súčasnosti v EÚ. 38 je to naozaj znepokojujúce konštatovanie a tento obrovský rozdiel a EPP to bralo do úvahy, keď sme navrhli tomuto výboru FAM, aby sme sa venovali otázke rozdielov dôchodkov práve iniciatívnou správou. A ja som, mám tu čest, že som spravodajkyňou. Všetky politické skupiny, ktoré sú zastúpené v našom výbore, E, sú jednotné, zdá sa, tentokrát. E, zhodneme sa v konštatovaní, že naozaj existuje veľký rozdiel v dôchodkoch medzi mužmi a ženami a potom všetci e, chceme tento rozdiel vyriešiť, keď vychádzame aj z toho, že už sú aj rozdiely v platoch a rovnako ako aj rozdiely v dôchodkoch Ide o anomálie e, z hľadiska európskych zmluv z roku 1957, kde je stanovený cieľ rovnosti práv medzi mužmi a ženami a aby sa zabranilo akejkoľvek diskriminácii a zabrániť akejkoľvek anomálii v boji, ktorú musíme viesť za rovnosť práv tento rozdiel v platoch, ale aj v dôchodkoch e, je dodatočným rizikom pre ženy, hlavne v ich zložitých situáciách, e, keď musia ekonomicky závisieť. Čo vyplýva z týchto rozdielov? A tieto rozdiely veľmi často závisia od toho, v akej rodine ženy žili, či ženy boli uh, E, vydaté, rozvedené, slobodné a tak ďalej, podľa toho, koľko mali detí a tak ďalej a tak ďalej. Na, no napríklad situácia slobodných mamičiek je absolútne katastrofálna. Pri tejto prvej výmene názorov som predložila pracovný dokument, ktorý sme vypracovali s veľmi užitočným a konštruktívnym e, postojom a podporou nášho sekretariatu. Tento pracovný dokument sa snažil načrtnúť niekoľko myšlienok alebo spôsobov, ako by sme mohli dosiahnuť stratégiu EÚ, aby sme ukončili a zabránili týmto rozdielom v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Nejde tu o nejaký boj medzi generáciami, Náš výbor chce riešiť súčasnú, ale aj budúcu situáciu a vytvárať preventívne situácie. Všetkých sa to nás týka dnes aj zajtra. Rada by som zadefinovala, aký je náš priestor analýzy. Sme vo výbore FAM. Môžeme vychádzať zo všeobecných úvah z dôchodkových systémov vo všeobecne, ale mali by sme sa viacej sústrediť na samotnú otázku nerovnosti a rozdielov v, v dôchodkoch a príjmov e, žien a mužov. Naše kompetencie sú veľmi obmedzené, takže my môžeme študovať len tie nástroje, ktoré spadajú do našej kompetencie v rámci EÚ, aby sme dosiahli cieľ aby sme zabránili a aj do budúcnosti týmto rozdielom a zároveň striktne, striktne rešpektujúc naše kompetencie, ako aj princíp subsidiarity, ako aj kompetencie členských štátov a EÚ. Veľmi dôležitý bod pre politické skupiny je, že pri organizácii dôchodkových systémoch aj toto je exkluzívna kompetencia členských štátov. Ale a hovoria to texty a zmluvy EÚ. EÚ má podpornú kompetenciu v tejto oblasti, hlavne v zmysle článku 153 zmluvy o fungovaní EÚ a ja v zmysle tohto článku mienim pracovať, prečo európska akcia v, v riešení problematiky rozdielov v dôchodkov je dôležitá. Tam tých 38%, toto číslo, ktoré som spomenula na úvod – vychádza z nedávnych štúdí Európskej komisie, ktoré sa venovali analýze e, vekovej kategórie 65 rokov a viac. To, čo voláme e, gender pension gap, teda ten rozdiel medzi dôchodkami medzi mužmi a ženami a aby sme tento e, rozdiel jasne cítili ako iný, ako je ten v platoch. Tiež konštatujeme okrem globálnemu rozdielu 38 oveľa silnejšiu tendenciu u žien, že sú súčasťou tých znevýhodnených komunít. 1,9 ženy teda je väčšie je pravdepodobnosť, že žena bude figurovať v tejto znevýhodnenej skupine. A ten pomer 3 ku 2 eh, muži a ženy v tých najbohatších skupinách. A teda ženy sú najviac ohrozené tým rizikom, že budú poberať veľmi nízke dôchodky. Súčasné údaje v EÚ, ktoré máme k dispozícii, E, neumožňujú hodnotenie reálnych faktorov a porovnanie jednotlivých faktorov, ktoré by sme mohli identifikovať <clears throat> pri tomto fenoméne. <clears throat> Tento rozdiel samozrejme vyplýva z viacerých nevýhod, ktorí musia čeliť ženy počas svojho života a kariéry. Prvá z týchto nevýhod je samozrejme ten rozdiel v platoch. V EÚ je to cirka 16 v priemere a tam je priame napojenie, priamy vzťah medzi e, kariérou individua človeka, platom, ktorý dostáva počas svojho života a samozrejme konečným dôchodkom. ale tento vzťah medzi rozdielom v platoch a rozdielom v dôchodkoch nie je zo štatistického hľadiska odôvodnený alebo pertinentný, pretože aj v rámci EÚ máme k dispozícii údaje, ktoré nie vždy sú porovnateľné a pretože empiricky konštatujeme veľmi odlišnú situáciu v rôznych členských štátoch máme krajiny s vysokou mierou rozdielov v platoch medzi mužmi a ženami, ale naopak e, ten rozdiel medzi dôchodkami u mužov a žien nie je taký vysoký. Alebo potom máme krajiny, kde tie rozdiel v platoch je nižší a uspokojivejší, ale naopak rozdiely v dôchodkoch sú vyššie a potom rôzne iné situácie, Takže empiricky konštatujeme, že tá situácia je naozaj veľmi rozdielná od štátu k štátu. Vychádza z 28 členských štátov. Keď sa pozrieme do zámoria, aj tam máme dosť materiálu na uvažovanie. V USA drastické zníženie rozdielov platov medzi mužmi a ženami neprinieslo drastické zníšenie rozdielu v dôchodkoch. Takže treba ešte hĺbšie pouvažovať a podľa mňa rozdiel v dôchodkoch je multifaktorový aspekt, vstupuje teda do hry veľa faktorov a vyžaduje si to globálny prístup – aby sme mohli vyhodnotiť a začleniť maximum diskriminujúcich faktorov počas celej kariéry a života ženy. Každý faktor, ktorý má eventuálny vplyv na príjem ženy a potom na výsledný dôchodok. Tieto faktory rozdielov v dôchodkoch môžeme um, začleniť do troch blokov, ale určite by sme podľa iných štúdí mohli urobiť viacero skupín. Poprvé, e, neustále pre, e, pretrvávajúci rozdiel v platoch. E, neustále pretrváva to, že ženy vykonávajú akési mm, nižšie práce alebo práce, ktoré sú menej platené, disproporčná tendencia už je pracovať častejšie na čiastočný úvezok oveľa viacej ako muži. A aj tento faktor samozrejme má dopad do, na budúcnosť, do budúcnosti a na dôchodok. V tomto pracovnom dokumente je to také východisko, navrhujem viacero pracovných e, bodov či myšlienok alebo ciest, ktorými sa môžeme vybrať. Očakávam, že otvoríme čo najširšiu diskusiu a vyzývam všetkých tieňových, ako aj členov výboru, ako aj členov výboru EMPL, lebo aj oni sú veľmi implikovaní, tak e, ich vyzývam, aby spolupracovali, aby prišli so svojimi príspevkami. A e, budeme rovnako samozrejme vychádzať aj zo štúdie, ktorú sme objednali my ako výbor FAMO. Chvíľu nám túto štúdiu autorka predloží a v, potrebujeme európsku stratégiu boja proti rozdielom v dôchodkoch medzi mužmi a žien, stanoviť dôveryhodné ukazovatele, aby sme zadefinovali rôzne faktory rôznosti a teda rozdielov. Zvýšiť pozornosť a možnosti pre ženy, a ženy vždy sú dostatočne informované a nedokážu sa teda pripraviť alebo nejakým spôsobom predvídať do budúcnosti túto možnosť, a, ktorá ich čaká na konci ich profesionálnej kariéry. Treba zintenzívniť aplikáciu Európskej smernice o rovnom prístupe. Samozrejme, komisia veľmi pozorne sleduje skutočnú aplikáciu v jednotlivých členských štátoch všetkých smerníc v rovnom prístupe a právach. A tu by sme mali zdôrazniť skutočnú aplikáciu celého legislatívneho arzenálu, ktorý už existujú, existuje, skôr než sa pustíme do nejakých nových veľkých legislatívnych manévrov, zvyšovať informovanosť, lepšie aplikovať smernicu, napríklad cestovná mapa Európskej komisie pre harmonizáciu osobného a pracovného života. To je veľmi dôležitý materiál a stratégia veľmi dôležitý pre nás, pre EPP a pani Jourova eh, to jasne naznačila. Tiež musíme využiť všetky podporné kompetencie v dôchodkových systémoch, aby sme rozvinuli alebo pomohli rozvinúť medzi členskými štátmi výmenu dobrých skúseností, aby sme zabránili eventuálnym diskriminačným dopadom či efektom dôchodkových systémov. To sú také indikatívne stopy a ja som samozrejme či myšlienky a možnosti a ja som otvorená e, vašim nápadom, aby sme vypracovali čo najúčinnejšiu a najkompletnejšiu stratégiu ešte posledná úvaha e, k pracovnému dokumentu. Na základe návrhu e, správy by sme sa mohli venovať ďalšej výmene názorov 10. alebo 11. oktobra po, teda po letnej prestávke a tieňovi spravodajcovia by mohli by sme zadefinovať na konci novembra, napríklad 29. novembra um, deadline na pozmeňovacie návrhy a tam by sme ich aj zanalizovali. A tomu prispôsobím aj kalendár stretnutí s tieňovými spravodajcami, aby sme vo výbore mohli hlasovať začiatkom e, roku 2017, v januári 2017. To je všetko a s veľkým záujmom očakávam vaše pripomienky, rovnako ako štúdiu, ktorú nám autorka za niekoľko minút e, priblíži. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A ja by som e, teraz dal slovo pani Samueli Lodoviči, aby nám predstavila štúdiu. Thank you. Thank you very much for inviting me. Ďakujem za pozvanie, za to, že môžem prezentovať hlavné výsledky tejto štúdie. Je to veľmi stručná, stručné zhrnutie tejto štúdie, kde sa predstavujú nedávne zmeny v rámci penzijných systémov a aké dôsledky majú penzijné reformy na rodovú rovnosť. V nedávnych porovnávacích štúdiách sa mm, do, e, predstavili určité predpoklady, pokiaľ ide o rozdiely v penziách Um, objavilo sa to aj v odhadoch uh, e, DG Justice napríklad a potom som videla s veľkou radosťou, že Európska komisia to zapracovala do svojej správy výboru pre sociálnu ochranu a takisto aj do správy o penzijných trendoch. Teda táto myšlienka tej nerovnosti um, v dôchodkoch sa začína už e, stávať um, témou, o ktorej sa veľa hovorí vo všeobecných trendoch v tejto oblasti. Anyway, I, I... Uh, yeah. <laughs> okay. So uh, what, I, what I was saying. Hovorila som teda, že rodové nerovnosti v dôchodkoch e, boli spomenuté 2013 v správe DG Justice pre Európsku komisiu a teraz som si pozrela aj Všeobecnú správu Európskej komisie alebo správu Výboru pre sociálnu ochranu o penzijných trendoch a vidím, že táto myšlienka sa objavuje stále častejšie. Začína sa už diskutovať o dôsledkoch penzijných reforiem v rodovej oblasti, aké e, pretrvávajú rodové rozdiely vo výške dôchodkov. No a najskôr teda niekoľko slov k nedávnym reformám penzijných systémov. Tieto reformy boli urýchlené tým, že sa mení spoločnosť, jej demografické zloženie, spoločnosť starne a to vyvoláva tlak na zmeny v dôchodkových systémoch, aby dôchodkové systémy ostali udržateľné. No a takisto tieto reformy urýchlila aj hospodárska a finančná kríza, pretože sa ukázali, že boli určité problémy v predchádzajúcich reformách, ktoré musia byť ešte odstránené. Hlavný problém, na ktorý poukázala kríza, um, spočíval v tom, že tu bola nedostatočná adekvátnosť. Predchádzajúce reformy sa snažili o prepracovanie systému odvodov, príspevkov. Chceli, aby ľudia si mohli sporiť aj súkromne, aby mohli súkromne prispievať k štátnemu systému. Vytvorili sa systémy s viacerými piliermi, aby verejný pilier nemusel znášať celé bremeno. No a hospodárska kríza ukázala, že tieto systémy majú nedostatky a často nie sú adekvátne najmä pre ľudí, ktorí majú nižšie príjmy. Veľa osôb stratilo E, stratilo prácu a stratilo tým aj prístup k zamestnaneckým dôchodkovým systémom a nemali takisto možnosť e, prispievať zo svojich úspor do individuálnych dôchodkových pilierov. No a potom tu bolo samozrejme aj to riziko súkromne spravovaných fondov, ktoré bolo prenesené na jednotlivcov. Čiže najväčšie riziko podstup, podstupovali vlastne jednotlivci v týchto systémoch. No a toto viedlo v niektorých štátoch k tomu, že sa prepracovali dôchodkové systémy, že sa sprísnila regulácia napríklad pre e, individuálne penzíne schémy alebo takisto pre zamestnanecké e, dôchodkové systémy. A Štáty sa snažili um, rozšíriť uh, pokrytie, dôchodkové pokrytie aj na také typy pracovníkov, ako dočasní pracovníci, pracovníci s krátkodobými zmluvami, pracovníci na dohodu a tak ďalej. Aby aj títo si zachovali nároky na dôchodky z verejných fondov. ale tieto reformy sa udiali iba v niektorých štátoch. Väčšina štátov namiesto toho sa snažila zvyšovať udržateľnosť dôchodkových systémov a znížiť verejné výdavky na dôchodky. Zmeny v dôchodkových systémoch ovplyvnia závažným spôsobom rodovú rovnosť. A tieto zmeny majú potenciál vytvárať e, rodovú nerovnosť alebo meniť e, rodové pomery v dôchodkoch. Niektoré veci už spravodajkyňa spomenula faktory, ktoré by sme mali obzvlášť zohľadniť, sú úzky súvis medzi výškou dôchodku a dĺžkou prispievania a takisto viac pilierový systém, kde stále dôležitejšie sú zamestnanecké fondy a súkromné, súkromne financované fondy. Problémom je, e, že aby ľudia mali primerané dôchodky, musia pracovať veľmi dlho a um, ideálne by mali pracovať na plný úvezok, nie na čiastočný úvezok. Pretože ľudia v staršom veku, keď začnú poberať dôchodok, tak výška toho dôchodku veľmi o, je ovplyvnená obdobím, počas ktorého odvádzali e, príspevky do sociálnych fondov. A ako vieme, ženy majú kratšie pracovné kariéry, a do veľkej miery pracujú na polovičný úvezok a mnohé ženy majú e, záväzky, e, starajú sa o rodinných príslušníkov, a nie sú schopné pracovať počas dlhých období na plný pracovný úvezok. No a tieto zmeny viedli k tomu, že osoby, ktoré prerušovali pracovnú kariéru počas e, produktívneho obdobia, sú vystavené nebezpečenstvu e, chudoby v staršom veku a takisto budú mať podstatne nižšie dôchodky. Toto sú mm, zmeny v tých reformách, ktoré vedú k tomu, že sa zvýšia rodové rozdiely vo výške dôchodkov. Ďalší e, faktor je e, posilnenie faktoru účtovnej matematiky e, vo výpočte dôchodkov. Čo to znamená? Čiže to, čo vy odvediete vo svojich príspevkoch, to dostanete späť vo forme dôchodkov a závisí to aj od toho, um, ako dlho budete žiť, koľko rokov budete žiť. Ženy sa dožívajú vyššieho veku, uh, priemerne, čiže podľa tohto princípu uč- poisťovacej matematiky a ženy, aby dostali mm, to isté, čo muži e, na dôchodku musia pracovať viac rokov mm, alebo budú dostávať nižšie dôchodky ako muži, pretože ženy žijú viac e, rokov, dožívajú sa vyššieho veku. Ďalšia vec, zvýšil sa nedávno aj vek o odchodu do dôchodku a vyrovnal sa vek odchodu do dôchodku medzi mužmi a ženami. To môže byť dobrá vec pre dôchodkové nároky, pretože ženy môžu dlhšie prispievať do systémov, ale znamená to takisto, že ženy budú musieť pracovať dlhšie a všetky problémy súvisiace so starostlivosťou o vnúčata alebo o starších rodičov ostávajú nevyriešené. Ak nebude existovať politika, ktorá bude podporovať ženy aj muži, to, mužov v tom, aby sa mohli starať o rodinných príslušníkov, tak zasa budeme e, ro, m, mať dočinenia s, problémom. s problémom. Staršie ženy e, majú veľa nižšiu mieru zamestnanosti ako starší e, muži, pretože často ženy odchádzajú do dôchodku skôr, aby sa mohli starať o rodinných príslušníkov. Sú tu určité opatrenia, ktoré môžu vyvážiť tieto negatívne dôsledky e, pre ženy, ktoré vyplývajú z nedávnych reforiem penzijných systémov. A to sú najmä kredity, e, ktoré začali štáty poskytovať e, za obdobia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky alebo obdobia, kedy sa žena stará o starších rodičov ale tieto kredity sa veľmi líšia v každom štáte, kde existujú a bolo by veľmi zaujímavé, keby tu v parlamente e, sme sa rozprávali o tom, ako to vyzerá v jednotlivých štátoch, um, aké sú skúsenosti, aby sme zistili, v ktorom členskom štáte tieto kredity, penzíne kredity fungujú najlepšie. Takmer všetky štáty majú určité zápočty za obdobie starostlivosti o deti, ale oveľa menej štátov dáva tieto e, zápočty za obdobia, kedy sa ženy starajú o svojich rodičov, o starších rodičov. Takže to je presne oblasť, kde by sa to malo ešte doriešiť. Ďalší problém, zhoršený prístup žien k súkromným fondom a k zamestnaneckým dôchodkovým fondom. Opäť E, tu sa musí niečo zmeniť, aby ženy získali lepší prístup k týmto fondom. A regulácia týchto súkromných fondov musí byť priateľskejšia k ženám, pretože zvyčajne súkromné dôchodkové systémy majú diferencované odvody e, podľa pohlavia a neberú do úvahy tieto e, zápočty za obdobia starostlivosti o dieťa a podobne. Čiže tieto súkromné e, e, systémy musia viac zohľadňovať potreby žien, e, ako to, viac ako doteraz. Ďalšia oblasť, ktorá doteraz vyrovnávala a znižovala rodové rozdiely v dôchodkoch, to sú odvodené dôchodkové nároky, napríklad vdovský dôchodok. Pre mnohé ženy vdovské dôchodky v súčasnosti sú veľmi dôležitou zložkou celého dôchodku, ktorý dostávajú. No a toto je ďalšia oblasť, kde je potrebné zasiahnuť. Je to samozrejme kontroverzná otázka, pretože na jednej strane e, to stimuluje alebo motivuje ženy, aby sa vydávali aby neskôr v staršom veku dostávali vdovský dôchodok. V určitom zmysle to penalizuje slobodné ženy, ktoré nemajú manžela. Čiže ako keby sa presúvali zdroje, um, ako keby sa bralo niečo slobodným ľuďom a dávalo sa to uh, vydatým ženám. podiel slobodných um, osôb e, sa zvyšuje najmä v mladšej generácii a keď si týchto predstavíme ako budúcich dôchodcov, tak musíme domyslieť tieto dôsledky. Sú aj odvodené dôchodkové nároky, ktoré nezahrňajú vdovský dôchodok, ale také, ktoré zahrňajú napríklad výživné po rozvode manželstva, odluku a tak ďalej. pokiaľ ide o ten rodový rozdiel vo výške dôchodkov, už to bolo popísané. Betty v roku 2013 popísal ako prvý tento jav, odhadol výšku a teraz v našej správe predstavujeme e, odhady, ktoré prezentuje aj Európska komisia každý rok vo svojej správe o rodovej rovnosti. Tento rodový rozdiel vo výške dôchodkov meria rozdiely medzi priemernými dôchodkami mužov a žien. Pokrýva to osoby, ktoré teda majú právo na vyplácanie dôchodku. Tento odhad je teraz 40,2 Je to priemerné číslo pre celú Európsku 28. Keď vezmeme do úvahy všetkých starších ľudí, aj takých, ktorí nemajú dôchodkový nárok, tak potom tento rozdiel je oveľa väčší, pretože je veľa žien, ktoré vôbec nemajú nárok na dôchodok, pretože nepracovali počas mm, svojho produktívneho života. No a Upovedala to už aj spravodajkyňa, tento rozdiel je oveľa väčší ako rozdiel medzi mzdami mužov a žien, medzi priemernou hodinovou e, mzdou mužov a žien, pretože penzíne systémy znásobujú rozdiely, nerovnosti, ktoré existujú na trhu práce. Keď sa pozrieme na rozdiely medzi štátmi, vidíme ďalšiu dôležitú vec. Je tu, sú tu aj obrovské rozdiely medzi jednotlivými štátmi. 3-4 je rozdiel v Estonsku, viac ako 40 je tento rozdiel na Cypre. Takže naozaj tie rozdiely sú obrovské. A tieto rozdiely reflektujú aj národné pomery na trhu práce. Vo východných štátoch rodové nerovnosti sú menšie ako v bohatých západných štátoch. To vlastne reflektuje um, to, koľko v danej krajine je pracovných miest na polovičné úväzky. Napríklad vo Holandsku. Holandsku je extrémne veľa žien, ktoré pracujú na polovičný úväzok a je tam obrovský rozdiel medzi e, dôchodkami mužov a žien. Estónsko napríklad má najväčší mzdový rozdiel medzi mužmi a ženami v Európe, ale penzijný rozdiel medzi mužmi a ženami je veľmi malý. Estonský dôchodkový systém je veľmi štedrý aj k ženám, ktoré mali veľmi nízky príjem v minulosti. V Estonsku existuje základná minimálna penzia, e, ktorá sa um, priznáva všetkým rezidentom a je to veľmi štedrý systém. Keď hovoríme o tých rozdieloch v dôchodkoch, potrebujeme rozlíšiť situáciu, súčasnú situáciu súčasných seniorov, súčasných dôchodcov, ktorí sú ovplyvnení minulými dôchodkovými systémami. A takisto zmenami, ktoré sa robili vo verejných výdavkoch, škrtmi. A potom tu máme budúcich dôchodcov, ktorí budú ovplyvnení penzijnými reformami, ktoré sa realizujú teraz, ktoré som spomínala pred chvíľou. Ale títo ľudia pravdepodobne aj zmenia svoje správanie na trhu práce. Tieto dôchodkové reformy pravdepodobne zvýšia účasť žien na trhu práce v budúcnosti, pretože inak ženy budú mať oveľa nižšie dôchodkové nároky, ako majú súčasní dôchodcovia. Problém je, že dnešné mladé ženy budú ochotné, viac ochotné pracovať dlhšie a na plný pracovný úvezok. Otázkou ale je, či budú mať tie možnosti. Ak v členských štátoch sa nebudú príjmať opatrenia, na to, aby ženy pracovali na plný úvezok minimálne 40 rokov, aby minimálne 40 rokov prispievali, tak potom budú mať tieto ženy veľmi nízke dôchodky v starobe a e, rozdiel v dôchodkoch sa bude ešte zväčšovať namiesto toho, aby sa zmenšoval. Ďalší dôležitý indikátor v tejto oblasti je e, dôchodkové pokrytie už som naznačila, že problém v niektorých štátoch spočíva v tom, že mnoho žien nemá nárok na dôchodok. Najmä v tých štátoch, kde existuje paradigma sociálneho poistenia. Iba tie osoby majú nárok na dôchodok, eh, ktoré pracovali určitý počet rokov. A ženy, ktoré nepracovali určitý počet rokov, ktorý je predpísaný, sú mimo dôchodkového systému. A sú to štáty ako Malta, Taliansko, Španielsko. Tieto štáty majú veľmi veľké rozdiely v dôchodkovom pokrytí. Ale väčšina európskych štátov nemá veľké nedostatky v penzínom pokrytí. Neexistuje teda veľký rozdiel medzi pokrytím mužov a pokrytím žien pokiaľ ide o získanie nároku na dôchodok. Pokiaľ ide o štáty, kde toto pokrytie je nevyrovnané, tak potom, keď sa pozrieme na celé obyvateľstvo nad 65 rokov, nie iba dôchodcov, tak tam rodové nerovnosti explodujú doslova. Napríklad Írsko, Španielsko, tam je to až 52%, Malta 49%. lebo je tam teda to nedostatočné dôchodkové pokrytie žien. No a aké sú hlavné dôvody týchto rozdielov, rodových rozdielov v dôchodkoch. Videli sme už, že to ovplyvňuje trh práce, počet odpracovaných rokov, um, plný úvezok alebo polovičný úvezok, mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami a tak ďalej. Tieto faktory budú stále dôležitejšie, um, budú dôležitejšie v budúcnosti, než boli v minulosti. Ak ženy sa nezapojia viac do trhu práce v porovnaní s mužmi, je pravdepodobné, že budú mať oveľa nižšie penzie ako v minulosti a rodové rozdiely sa budú ešte zväčšovať. Rodinný e, štatút, materstvo, starostlivosť o rodinných príslušníkov, to sú veľmi dôležité faktory, ktoré vysvetľujú, prečo ženy sa inak iným spôsobom zúčastňujú na trhu práce. A keď sa pozrieme na rodové rozdiely, um, ktoré sa týkajú žien, ktoré sú vydaté a majú deti, tak tam tie rodové rozdiely sa ešte zvyšujú a čím viac e, detí má žena, tak tým väčšie sú potom tie rodové rozdiely vo výške dôchodku, pretože čím viac detí má žena, tým je nižšia pravdepodobnosť, e, že bude pracovať na plný úvezok. No a rôzne charakteristické črty dôchodkového systému môžu ešte zosilňovať alebo kompenzovať tieto nevýhody, napríklad e, celoživotné prispievanie do systému, úloha minimálnych penzijných systémov, e, odvodené dôchodkové nároky v niektorých štátoch a tak ďalej. Tieto faktory znižujú rodové rozdiely. V niektorých iných štátoch, keď tieto e, parametre nie sú dobre regulované, tak to vedie k zvýšeniu rodových rozdielov. No a pokiaľ ide o adekvátnosť systémov a riziko chudoby, tu vidíte pomer rizika pre dôchodcov. Nie pre celú populáciu, ale pre dôchodcov, pre tých, ktorí poberajú dôchodky. Toto sú teda ženy, ktoré majú dôchodok a to znamená, že sú na tom lepšie ako ženy, ktoré nemajú nárok na dôchodok. Ale napriek tomu je tu veľký rozdiel medzi mužmi a ženami. Je tu aj rozdiel v ohrození chudobou. Ženy majú prístup k minimálnym penziám, ale v mnohých štátoch tieto minimálne dôchodky sú nižšie ako potrebný príjem, e, ktorý e, človeka zachráni pred chudobou. Čiže tieto ženy naozaj sú veľmi ohrozené chudobou. No a na záver Takisto sme urobili prieskum toho, čo sa urobilo v Európe v niektorých členských štátoch na to, aby sa odstránila tá veľká nerovnosť, aby sa zmenšil rozdiel medzi dôchodkami mužov a žien a pozreli sme sa, čo sa robí v kontexte európskeho semestra. Je to veľmi dôležitý cyklus koordinácie hospodárskych politík, no a v špecifických odporúčaniach komisie na roky 2012 až 2015 sa dôchodky riešili v desiatich percentách e, celkového počtu odporúčaní, ktoré boli vyslovené, avšak nikdy sa nevenovala pozornosť v týchto odporúčaniach CSR e, rodovým nerovnostiam vo výške dôchodkov. A takisto veľmi malá pozornosť sa venovala tomu, že je potrebné zvýšiť zamestnanosť žien a takisto zárobky žien, aby sa znížili nerovnosti v dôchodkoch. Tomuto fenoménu sa venovala veľmi malá pozornosť. No a taktiež v makroekonomickej hodnotiacej tabuľke sa ehm, tento rodový rozdiel vo výške dôchodkov nezohľadňuje. Nie je to parameter. A toto by mohol navrhnúť parlament komisii, aby sa tam zapracoval takýto indikátor do tej tabuľky. Pretože tie indikátory, ktoré sú v hodnotiacej tabuľke, sú dôležité na základe nich sa realizuje proces európskeho semestra, koordinácie politík a na základe toho sa robia potom aj tie odporúčania pre jednotlivé štáty. Tam vždy treba zohľadniť, ako sa menia jednotlivé indikátory. A z toho vyplývajú potom návrhy na reformy. Mm, takže keby sa tento indikátor dostal do tabuľky, tak potom reformy penzijných systémov by vždy museli zohľadniť ehm, aj túto rodovú problematiku. No a odporúčania na záver je potrebné zvýšiť prítomnosť žien na trhu práce, pretože inak nebudú mať vôbec dobré dôchodky na základe súčasných systémov. A takisto by sme mali prepracovať eh, celkovú architektúru dôchodkových systémov aby sa zohľadnil fakt, že ženy sa starajú o rodinných príslušníkov a z toho dôvodu nemôžu pracovať na plný úvezok a nemôžu pracovať e, počas celého produktívneho obdobia. Preto by sa mal posilniť e, nárok na minimálny dôchodok pre všetkých obyvateľov Takisto individuálne doplnkové dôchodky pre ženy by sa mali zvážiť a mala by sa zlepšiť regulácia týchto dôchodkových systémov, aby boli viac orientované na potreby žien. Mali by sa zlepšiť systémy e, zápočtov, ktoré sa dávajú e, ženám za starostlivosť o rodinných príslušníkov a tieto zápočty, tieto kredity by mali, byť, existo- by mali existovať aj pre mužov. Ďalší dôležitý aspekt. Tieto indikácie sa týkajú nie iba žien, ale všetkých, pretože sa zvyšuje priemerná dĺžka života a v dôsledku toho budeme musieť pracovať oveľa dlhšie, ale nie je isté, že ľudia budú schopní kontinuálne byť prítomní na trhu práce. Preto by sme mali E, prijať flexibilnejší prístup k penziám a uvedomiť si, že Existujú v živote obdobia, kedy e, sa ľudia vzdelávajú, potom e, obdobia, kedy pracujú, obdobia, kedy sa starajú o rodinného príslušníka, obdobia nezamestnanosti, keď príde kríza. Takže adekvátne dôchodkové systémy by mali zohľadniť tento fakt, že každý počas svojho života zažije nejaké obdobie mimo trho práce. Toto by si dôchodkové systémy mali uvedomovať. Ďalší bod v rámci záveru to sú opatrenia na podporu žien na trhu práce a na podporu e, starostlivosti rodinných príslušníkov, čiže zariadenia, na takéto účely a podpora žien pri takejto činnosti. Áno, už sa blížim k záveru. A potom ešte zameranie, väčšie zameranie na adekvátnosť pokrytia a zníženie e, toho dôchodkového rozdielu medzi mužmi a ženami, čiže e, štatistiky podrobnejšie a väčší výskum v tejto oblasti. Taktiež v rámci headline indikátorov Európskeho semestra a monitorovanie a vyhodnocovanie ex ante potenciálnych efektov reforiem dôchodkového systému z rodového hľadiska. A myslím si, že európske inštitúcie, a hlavne teda vy, Európsky parlament, môžete urobiť veľa v tejto súvislosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za túto e, naozaj detailnú vyčerpávajúcu prezentáciu. Máme možnosť ďalej pokračovať v diskusii. Vystúpia tieňoví spravodajcovia. Pani Neuchl. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem samozrejme vám za predstavenie štúdie, ale ďakujem aj spravodajkyni, ktorá už ten východiskový dokument pracovala veľmi kvalitný. Sú tu dve veľké nespravodlivosti v Európe. Prvá, to je to, ako sa u nás platia dane a druhou je to, ako sa u nás vyplácajú dôchodky. Oboje nesúvisí e, s výkonom. Keď sa platia dane, tak to nie je tak, že tí, čo zarábajú veľa, platia veľa. Nie. Vôbec to tak nie je. A pokiaľ je o dôchodky, ani tam to nie je tak, že by tí, ktorí najviac pracujú, dostávali najvyššie dôchodky. Dva systémy, ktoré naozaj neodrážajú to, čo by sa malo odrážať, teda ten výkon. Lebo keby to išlo podľa výkonu, keby sa dôchodok platil podľa výkonu, tak by ženy e, skratka vychádzajú z situácie mali e, podávať horší výkon, keďže majú nižší dôchodok. Takže vidíme, že e, dôchodok nie je závislý od výkonu. Dôležité je to, že dôchodok závisí iba od časti výkonu konkrétne od e, pracovnej činnosti, námeznej pracovnej činnosti, ale to, čo e, žena robí v komunite, v rodine, e, v cirkvi, toto sa nejako neodráža v dôchodku. Dôchodok neodráža skutočný výkon. A toto je ten najväčší problém. A preto musíme prísť možno aj provokatívnymi riešeniami. Čiže ak sa žena zasadzuje v dobrovoľnej práci, ak sa angažuje pri výchove detí, starostlivosti o chorých, o starých, práca v rodine, či už žehli, peria a tak ďalej. Čím viac sa tomuto žena venuje, o to horšie na tom bude v dôchodku. Čiže rovnoprávnosť tej nenámeznej práce e, a jej odraz v dôchodku, e, toto musí byť, musí byť našim cieľom, pretože teraz naozaj dôchodok spravodlivý nie je. No a ten mzdo, mzdový, respektíve dôchodkový rozdiel, ten zostáva preto, lebo e, je tu veľká medzera aj v rozdelení neplatenej práce kým túto prácu budú vykonávať takmer vylúčne ženy, zostane aj ten dôchodkový rozdiel, dôchodková eh, medzera alebo priepasť. Čiže téma eh, vzdelávania, výchovy. Samozrejme, že chceme eh, si tú prácu deliť s mužmi, no ale tá, ten rozdiel v dôchodkoch, ten sa nám podarí znižiť iba vtedy, keď sa podarí lepšie, spravodlivejšie rozdeliť tú nenámeznú, mm, neplatenú prácu. A Ide o to, aby ženy mohli za každým vyžiť do svojho príjmu, či už je to um, mzda, dôchodok. Uh, toto musíme uh, dosiahnuť, aby žena v každej fáze svojho života, či už je hospodársky činná alebo nie, mohla uh, dôstojne vyžiť. Toto je komplexná téma, neexistuje nejaká jednoduchá odpoveď, to ste vy, pani Klepiňa, veľmi jasne ukázali bude to súvisieť s výškom mzdy, počas aktívneho života bude to súvisieť s diskrimináciou na trhu práce, bude to súvisieť s materstvom, stratou príjmu a tak ďalej. Čiže vyvstáva otázka, ako my, ako EÚ môžeme pomôcť podporiť členské štáty. Myslím si, že musíme úprimne povedať, že kým sa v krajinách nezmení to rozdelenie práce medzi mužov a ženy. Tam sa to skôr e, podporuje, keď iba jedna e, strana zostáva doma, stará sa o deti a tak ďalej. taktiež Nemecko, dôchodkový systém, pozrite sa na to, e, tam sa najviac daňovo podporuje také manželstvo, kde pracuje iba jedna osoba. Keď obaja idú pracovať, tak je to zdanenie vyššie. Takže my prostredstvom štátu podporujeme taký životný model, v Nemecku je to úplne, úplne evidentné, čiže štát podporuje eh, to, čo spôsobuje potom ten obrovský rozdiel v dôchodkoch. Čiže podporujú také, podporujeme také životné modely, ktoré povedú k vyrovnaniu sa tých dôchodkov a nie naopak. A potom e, napríklad vdovský dôchodok alebo e, také nejaké platby pre rodičov. Toto je prechodné obdobie, musí byť nejaká pomoc v prechodnom období. Z dlhodobého hľadiska potrebujeme samozrejme e, zdanenie každého jednotlivca a zároveň možnosť pre jednotlivca, aby, bola, aby bol schopný e, si nasporiť celkom dôchodok, aby z toho potom mohol, mohol vyžiť. A to e, sa podarí iba vtedy, keď zlúčiteľnosť súkromného a pracovného života nebude iba na pleciach žien, ale muži budú rovnako zdieľať. Čiže ešte raz dve tie veľké nespravodlivosti v Európe, daňová nespravodlivosť a dôchodková nespravodlivosť. Čiže to, čo platíme na daniach alebo dostávame v dôchodkoch, vôbec nesúvisí eh, so skutočným eh, výkonom a toto je potrebné odstrániť. Ďakujem. Ďakujem.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 o EU stratégii na zníženie rozdielov v dôchodkoch, rodovo špecifickej medzery, musíme povedať jednu vec, že toto nevzniká len tak, tieto rozdiely, nevzniká to ani automaticky, preto, lebo zlí zamestnávateľe platia ženám stále menej ako mužom v rovnakej práci, hoci niektorí kolegovia, hlavne z ľavej časti, eh, sú o tomto presvedčení. Nie. Jedným z hlavných dôvodov pre eh, takýto rozdiel v odmeňovaní mužov a žien spočíva v tom, že ženy sú sú matkami. A matky sú tie, ktoré sú znevýhodnené. Istý čas zostávajú doma, znížia svoj pracovný čas, pracujú na skrátený pracovný úvezok, zastavia svoju kariéru na určitý čas alebo úplne opustia kariéru, aby teda boli matkami na plný úvezok, keď majú hlavne viac detí. Čiže ak e, chceme e, túto rodovú medzeru, túto rodinnú e, medzeru riešiť, musíme vychádzať z tohto predpokladu. Rešpektujme to, že rodičia byť rodičom, že to je v zásade práca, že je to povolanie, e, zamestnanie, hlavne vychádzajúce z zlých demografických e, trendov. Moja strana požaduje, aby e, tu bolo nejaké výchovné platené, teda mm, aby ženy a muži v takejto funkcii, výchovnej funkcii dostávali mzdu, aby sa za vychovávanie platilo je tu veľký rozdiel v mzdách medzi rodičmi a bezdetnými. A o tom sa skoro nikdy nehovorí, ani vy ste o tom nehovorili. Toto je e, rodový rozdiel, e, ktorý je naozaj e, obrovský. Takže nejaké výchovné, nejaký výchovný plat. Uh, alebo mzda za výchovu. A potom budú úplne iné možnosti, pokiaľ ide o napríklad starostlivosť o rodičov alebo starších, že aj tu e, by mohol byť takýto e, plat, e, aby sme sa vyhli takýmto rozdielom vzde alebo dôchodku. Takže takéto výchovné, ktoré by bolo aj zdaniteľné a, a takto by človek získaval aj dôchodkové e, kredity a nároky na dôchodok. Takže toto by bol môj návrh, hoci teda uznávame, že kompetencia, skutočná kompetencia v Kožbosku je v členských štátoch. Ďakujem. No už tak, e, smer Katrin Birde. Ďakujem. E, ďalší tieňový tu nie je. Teraz budem hovoriť mene GUE ako tieňový spravodajca a rád by som dodal niečo k tejto správe. Podľa nás je táto správa veľmi dôležitá. Existujúca diskriminácia, chcel som povedať dvojnásobná dvojaká, ale je jej ešte viacej a jej príčiny, ktoré spôsobujú tento problém, tak to teraz vidíme. Je to diskriminácia, ktorá postihuje nielen zamestnanosť, ale ženy sú diskriminované z jedného veľmi jednoduchého dôvodu a síce e, pretože sú ženy a navyše žena, ktorá chce byť matkou, je tiež diskriminovaná. A to sa potom e, e, odráža v rozdieloch v platoch. E. Takže tento ukazovateľ diskriminácie skutočne narastá. A to spôsobuje, že okrem sociálnej stigmy, stigmatizácie, ktorá už existuje, tak dodávame ešte túto gendrovú diskrimináciu. A tým pádom je žena dvojnásobne postihnutá. A potom otázka dôchodkového systému. Podľa mňa je nepriateľná. Nesúhlasím s tým, keď sa povie, aj keď je to v rámci štúdie, že žena, aby mohla mať rovnakú úroveň či rovnaký dôchodok musí pracovať e, viacej rokov ako muž. To je skutočne škandalozne. To je uražka, pretože to potom je jednoznačne poukazuje, že dôchodkový systém a mechanizmus nefunguje dobre, nie je dobre vybudovaný. Ja poznám dobre moju krajinu Portugalsko a tam vám môžem povedať, že por- Portugalsko peniaze, ktoré odchádzajú do dôchodkového systému, tak tieto peniaze na nás tam nečakajú v nejakom kufriku či v kase, ale my prispievame do dôchodkového systému, e, teda na dôchodky, ktoré sa platia teraz. A ten dôchodok, ktorý my budeme dostávať v budúcnosti, tak ten pôjde z financií tých, ktorí budú vtedy zarábať a odvádzať do systému a to bude závisieť od ich podmienok. Takže rozhodne tieto systémy nemôžeme viazať na tie politiky uťahovania opaskov, teraz dochádza k škrtom a tak ďalej, viacerí to už povedali a potom ďalšia vec. Tendencia v privatizácii dôchodkových systémov je jasné, že samozrejme môžeme kompenzovať rozdiely v platoch, ak by existoval taký dôchodkový príspevkový systém, ktorý by bol progresívny. Teda ten, ktorý viacej zarába, tak bude viacej prispievať, ten, ktorý zarába menej, bude prispievať menej do tohto systému. Už nebudem zachádzať do detajlov, ale len som chcel dodať, že ak chceme prekonať tieto rozdiely, hovoríme aj o ideologických princípoch, na ktoré sa odvolával aj predrečník, tak musíme poukázať aj na podmienky, tých ne, nedobré, prekerné podmienky v určitých pracovných miestach, aby sme skončili aj s týmito nerovnosťami. musí dojsť k valorizácii platov, aplikujúc ten princíp, že za rovnakú prácu, rovnakú plácu, vzhľadom na e, rodičovské, materské dovolenky a tak ďalej, aby e, bolo možné poberať také platy, ktoré mm, odstránia rozdiely, ktoré existujú. Európska komisia ustúpila od smernice o rodičovskej dovolenke a, a myslím, že tu by sme mali jednoznačne e, žiadať, aby sa e, znovu na tejto téme pracovalo a musíme bojovať, aby sme podporovali e, rodinu a tým pádom môžeme jedine riešiť problémy v rodinnom živote. Nesmieme zabúdať, že ženy musia veľmi často sa venovať výchove detí a okrem toho pracovať. To je všetko z mojej strany a teraz Tania z výboru EMPL. Ďakujem, že ste ma pozvali na dnešné stretnutie výboru FAM. Ja som autorka stanoviska z výboru EMPL Zhodneme sa na tom, že ekonomické rozdiely mm, v príjmoch medzi mužmi a ženami vyplývajú z viacerých faktorov a jeden z nich sú rozdiely v dôchodku. Existuje genderový rozdiel v EÚ, e, rozdiel v dôchodkoch medzi mužmi a ženami závisí, to samozrejme mení sa tento rozdiel od členského štátu k členského štátu, ale v priemere je to 38 E, základné práva e, prístupu k sociálnemu dôchodkovému e, za, zabezpečeniu zabezpečujú články 34 a 24, ako je článok 3 EÚ. EÚ má, bude bojovať proti diskriminácii a bude podporovať sociálnu ochranu a rovnosť medzi mužmi a ženami. hoci národné verejné dôchodkové systémy a ich dizajn, to je národná kompetencia, EÚ má doplnkovú kompetenciu a mala by brať do úvahy potrebu adekvátnej sociálnej ochrany, tak ako to hovorí článok 159 zmluvy o fungovaní EÚ a teda EÚ by mala doplňať aktivity, hlavne e, pri plnení týchto základných práv ale posledné roky ukazujú, že sa vzdialujeme od tohto cieľu, cieľa. Dochádza k reformám v dôchodkových systémoch, e, dochádza k veľkej tendencii privatizácie v dôchodkových systémoch a ten nesprávny prístup e, ovplyvňuje udržateľnosť systémov a aj tá výška ehm, zastúpenia dôchodkového zabezpečenia a to, a ako sa to znižuje, tak to postihuje ženy. Každá reforma, ktorá eh, zhoršuje pracovné podmienky, to všetko prináša negatívne dôsledky vo výške dôchodkov. Tu mám určitú pochybnosť Možno pani Lodovici by mohla odpovedať. Posunutie dôchodkového veku na je to v prospech žien, keď teda pracujú viacej rokov, ale v španielskom systéme tento posun dôchodkového veku priniesol aj pritvrdenie podmienok eh, na to, aby dostali dôchodok. Podľa toho by bolo potrebné pracovať od 26,5 roka života na plný úvezok, bez akýchkoľvek úľav, čiastočných úvezkov a tak ďalej, aby mali maximálny dôchodok, čo je vlastne v skutočnom živote nemožné. Dôchodky samozrejme vyplývajú a súvisia s profesionálnou kariérou, a to prináša diskrimináciu ženy a prináša rozdiely v dôchodkoch medzi mužmi a ženami a sú tam také rozhodujúce faktory, ako je rozdiely v platoch, horizontálna, vertikálna, pracovná segregácia, iné typy diskriminácie, napríklad nepriama ktorú nemáme dostatočne korigovanú v sociálnom e, vyjednávaní. Disponibilita, keď e, ženy majú e, tie dvojaké úlohy, to, že musia pracovať v rodine, práca v domácnosti, starostlivosť o deti a tak ďalej. To spôsobuje že mnohé ženy pracujú na čiastočný väzok alebo nie sú začlenené v pracovnom procese. A keď vychádzame z tých nepríspevkových dôchodkov, to spôsobuje, že chudoba a zlé e, a nízke dôchodky postihujú predovšetkým ženy a to potom stiažuje možnosti skutočne dôstojného života, preto máme viacero návrhov, tie budeme konkretizovať v našom návrhu stanoviska. Napríklad posilniť fiškálnou cestou v verejné dôchodkové systémy, posilniť ich eliminovať limity prispievania v prípade tých eh, vyšších eh, príjmov v niektorých systémoch alebo urobiť progresívny prispievací systém. a neznižovať tieto príspevky podľa priemerného veku. E, pridať e, na základe počtu e, vychovávaných detí, uznať väčší počet rokov prispievania a osoby, ktoré sú e, v starostlivosti ženy, aby tiež boli zarátané. A tí, ktorí majú menej rokov v systéme a ktorí sa starali o rodinných príslušníkov, aby to bolo zarátané. A tiež, ak chceme e, zvýšiť nekontributívne dôchodky, tak máme aj iné cesty. E, Ďakujem pekne.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 pretože tam naozaj e, sú zapracované všetky aspekty tejto otázky. Ja som položila viacero otázok komisii, respektíve chcela som, aby rozdiel v dôchodkoch bol jedným z indikátorov v rámci semestra, lebo toto je vec, ktorá veľmi vplýva na kariéru žien a teda tento ukazovateľ lepšie odzrkadluje rôzne nerovnosti, ktorým sú ženy vystavené počas svojho profesionálneho života. Čiže rozdiel v mzdách, o tom sa hovorí, ale o rozdieloch v dôchodkoch e, až tak veľmi nie, hoci je to podľa mňa e, vec, ktorá má oveľa lepšiu výpovednú hodnotu. Prečo teda sú rozdiely v dôchodkoch medzi ženami a mužmi? Jedným z hlavných dôvodov je to, že sa nepodielajú rovnakým, v rovnakej miere na trhu práce. Ženy pracujú kratšie ako muži, často s prestávkami, aby sa starali o deti alebo starších rodinných príslušníkov. Čiže Napríklad aj vo vzdelávaní je veľký rozdiel, potom sexuálna segregácia, ženy často pracujú v odvetviach, kde sú platy nižšie. A potom ešte rozdiel v mzdách aj v prípade rovnakej práce. Čiže muži a ženy pôsobia na trhu práce inak a to sa potom odráža v rozdieloch v dôchodkoch. teda že ženy sa starajú o rodinných príslušníkov, detí alebo starších, toto je podľa mňa hlavná príčina tohto rozdielu a je potrebné to zohľadniť. Jedným z hlavných riešení tohto problému by bolo dať ženám možnosť väčšej flexibility na trhu práce. Čiže návrh komisárky Jourovej v zmysle väčšieho zapojenia mužov a žien na trhu práce a lepšie zosladenia pracovného a súkromného života. Čiže nesahovať do dôchodkového systému, ale umožniť, že nám si na dôchodok. Lebo to je ten problém, že ženy si dôchodok nezarobia. To je ten problém. Nie je problém ani to, že dostávajú menej na hodinu. Toto je len e, taký menej závažný faktor v celej tej mozaike. Takže musíme spraviť všetko, čo je v našich silách, aby si ženy mohli na dôchodok zarobiť. Hovoríme teda o zariadeniach eh, na starostlivosť o deti, škôlky, jasličky, teda verejné služby, ktoré by ženám umožnili väčšiu flexibilitu na trhu práce. A teraz ďalšia vec. Disproporcia, pokiaľ ide o neplatenú prácu, prácu v domácnosti. Ja nesúhlasím s platením za takúto prácu alebo s diskusiou na túto tému, nie, podľa mňa by sme mali dospieť k lepšej rovnováhe zapojenia mužov a žien. Čiže nemalo by to byť tak, že ženy odpracujú týždenne o 10 hodín viac než muži. Čiže musíme sa snažiť to vyrovnať a neplatiť ženám za túto prácu v domácnosti. platenie za výchovu detí, to je iná otázka, napríklad rodiny s 5-6 deťmi, áno. V takomto prípade žena zrejme nebude mať možnosť pracovať. A toto je vec, ktorú sme ochotní zvážiť, teda platiť za výchovu detí v takomto prípade, alebo starostlivosť o deti v takomto prípade. A aby som to teda uzavrela, ešte by som načetla možnosť kompenzovať eh, za starostlivosť o deti eh, platbami z štátneho rozpočtu. To sa aj deje v prípade materskej rodičovskej dovolenky, ale toto je systém, ktorý skrátka vylučuje ženy z trhu práce, a iba mm, tak zafixováva tie pôvodné príčiny nerovno, nerovnosti medzi mužmi a ženami, čiže blokuje ženy od dosiahnutia plnej rodovej rovnosti. Ďakujem. Petir. Epo, pre svega čestitam eh, gospođi Legrip na inicijativi. Ďakujem pekne. Dovolte mi poďakovať sa pani Legrip za jej iniciatívu. Ja to považujem za veľmi relevantnú otázku toto sú naozaj aktuálne problémy. Návrhy, ktoré ste si vypočuli v diskusii, nad ich rámec by som navrhla pozrieť sa na minimálny dôchodok. Ja si uvedomujem, že toto nespadá do našej právomoci, pretože je to v rukách členských štátov, ale my môžeme odporúčať veci. Ja som sa pozrela na minimálne dôchodky v členských štátoch a vidím, že nie v každej krajine je to regulované. Niekde ženy, a ženy a muži teda, vychádzajúc z rôznych okolností, príspevkov a tak ďalej, naozaj žijú na hranici chudoby. Napríklad v Chorvátsku väčšina dôchodcov dostáva dôchodky, ktoré sú pod hranicou chudoby, čiže ledva prežívajú. A situácia vo väčšine východovských krajín je veľmi podobná. Čiže keď sa pripravuje správa, alebo keď pripravujete správu, prosím, zamerajte sa na túto otázku, teda zavedenie konceptu minimálneho dôchodku samozrejme nad hranicou chudoby, tak ako ju definuje Eurostat. A potom ženy vo vedeckých oblastiach. Tie často nemajú absolútne žiaden dôchodok. Ak napríklad pracovali e, v rodinnom podniku, na farme, pokiaľ nie sú vlastníkmi pôdy alebo nehnuteľnosti, tak je dosť pravdepodobné, že neboli súčasťou dôchodkového systému a teda nedostanú absolútne žiaden starobný dôchodok. Čiže toto je osobitná kapitola, ktoré je potrebné sa venovať. Ešte raz ďakujem za vašu správu. Ďakujem a teraz Európska komisia, nech sa páči. Thanks, uh, Chairman, for giving us uh, the floor. Ďakujem pekne, pán predseda. Len by som rada zdôraznila, že analýzy, ktoré e, predložila pani Samek, podporujú analýzy, ktoré urobila aj Európska komisia. Takže rozdiely e, v dôchodkoch vychádzajú jednak e, z toho, že sú rozdiely na pracovnom trhu, rozdiely v platoch, v pracovnom čase alebo dĺžky kariéry, ale dôchodkové systémy môžu korigovať alebo rozšíriť, zväčšiť tieto rozdiely a teda akákoľvek úvaha o tom, ako zabraniť alebo korigovať tento, týmto rozdielom medzi dôchodkami mužov a žien vychádza z tých úvah, ktoré sa vedú aj na európskej úrovni o príjmoch e, starších ľudí. A tiež by mali vychádzať z našich politík, e, ktoré bojujú proti rozdielom na pracovnom trhu legislatívnymi nástrojmi. Máme smernicu o rovnakom prístupe na pracovný trh. Máme smernicu o prístupe k službám, ktoré vychádzajú zo štvrtého piliera o dôchodkoch a tiež ide o prístup k systému sociálneho zabezpečenia. Len by som upresnila, že otázka rozdielu platov je prioritou pre komisiu v rámci sociálnej ochrany a aj v rámci politiky rovnosti medzi mužmi a ženami. Je to priorita číslo 2 v rámci našich strategických záväzkov a pripisujeme samozrejme veľký význam aj správa stanovisku, ktorý bude vypracovaný v parlamente. Ešte by som dala slovo kolegovi z ďalšieho DG. Uh, um, Áno, veľmi stručne. Sociálna ochrana, sociálna politika, to je moje pole. A za nás chcem povedať, že plne podporujeme, ako povedala Lucy, tú analýzu a zistenia tej správy. Príčiny toho rozdielu podporujeme, ale je tu ešte jedna ďalšia vec, ktorú by som tu chcel načrtnúť. Riziko chudoby, to je vec, ktorá nás najviac znepokojuje. Čiže z tejto perspektívy vychádzam. Demografia. Vidíme, že ženy nielen žijú dlhšie ako muži, ale že e, žijú oveľa dlhšie aj v prípade choroby alebo postihnutia. E, no a ku koncu života, keď sa zvyšujú výdavky na zdravotnú starostlivosť, starostlivosť tak ďalej, keď máte nižší dôchodok, tak to môže viesť naozaj k chudobe. A to závisí od toho, ako sa to financuje a to financovanie je odlišné v členských štátoch. Dlhodobá starostlivosť, to je vec, ktorou sa zaoberáme a veľmi nás to znepokojuje. A keď má ten dlhší život, snažíme sa odhadnúť, ako tie rozdiely v dôchodkoch budú vplývať. Nemáme zatiaľ nástroje, ktoré by nám to umožňovali. Čiže keď sa snažíme tú pravdepodobnosť odhadnúť, e, teda e, dlhší život a vyššie výdavky na zdravotnú starostlivosť. E, toto je vec, ktorú iste budeme riešiť, keď budeme hovoriť o, správe o adekvátnosti dôchodkov o pár rokov, ale aj medzi tým sa budeme snažiť v našej politike toto zohľadniť. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Obrigado. Uh, nós estamos como uh, estamos em cima do, do tempo. Ďakujem. Už sme prekročili čas. Jordi prišiel eh, neskoro kvôli oneskorenému lietadlu. Takže tento bod programu presunieme na zajtra, aby sme mali viacej času na výmenu názorov. A máme možno jednu či dve minúty pre pani spravodajkyňu Legrip a záver. E, otázky určené na pani Lodoviči, tak ich zašlite výboru e, sekretariatu výboru a odpovie vám tak pani Lodoviči písomne. Takže ešte minútka dve pani Legrip. Ďakujem, pán predsedajúci. E, rozhodne nechcem uzavrieť takúto zaujímavú rozpravu. Ja si myslím, že dnešná diskusia potvrdila, ako je táto téma zložitá a zároveň veľmi zaujímavá a má vplyv na mnohé oblasti politického života, života na výzvy demografie či iné, ktoré zažíva náš kontinent. A tu e, sa jasne ukazuje, ukazuje, aká je zložitá táto e, téma. Potvrdzuje to aj táto štúdia. Vypočula som si veľmi rôzne prístupy od tieňových spravodajcov a ja im veľmi živo ďakujem za ich príspevky. Nebudem teraz na všetky tieto otázky odpovedať. Opakujem, Venujeme sa téme, ktorej sa doteraz nevenovala e, možno e, dostačujúca pozornosť a uvedomujeme si naozaj, aké sú potrebné rôzne analýzy, príspevky a toto nie sú len slova. Skutočne chcem e, veľmi úzko spolupráca s tieňovými a teším sa na ich užitočné príspevky. Myslím, že to je náš hlavný cieľ, aby sme boli užitoční. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Určite diskusia bude intenzívna a príspevok bude, príspevkov bude určite tiež veľa, aby sme sa dopracovali ku kompromisným návrhom. Ukončujem dnešné zasadnutie. Ďakujem všetkým. Ďakujem aj Tlmočníkom, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem, že ste nám udelili viacej minút.